Vážení kolegovia, otváram naše zasadnutie rozpočtového výboru. Ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme program považovať za schválený. Dostali ste oznámenie, rozhodnutie koordinátorov, zápisnicu z 23 apríla. Tieto rozhodnutia máte vo svojich spisoch a ak nemáte žiadne výhrady, tak ich budem považovať za schválené. A teraz by som chcel veľmi srdečne medzi nami privítať pána komisára Oettingera. Poďakov... Ďakujem vám, pán komisár, že ste akceptovali prísť dnes medzi nás pre rozpočtový výbor, aby ste nám vysvetlili to, čo ste predstavili včera na plenárnej schôdzi a chceli som vám povedať, že Európsky parlament veľmi citlivo reaguje na to, že pán prezident Juncker a vy osobne ste akceptovali, e, že ste najprv prišli oznámiť e, parlamentu a až potom e, viesť tradičnú tlačovú konferenciu. To je naozaj znak rešpektu Európskemu parlamentu, ktorý vnímame veľmi pozitívne naozaj. Sme dotknutí. Ďakujem pekne za prezentáciu aj za objasnenia. Samozrejme, porovnateľnosť údajov medzi viacročným finančným rámcom 14 až 20 a 21 až 27 je ťažko porovnateľný. Takže budeme veľmi pozorne e, študovať všetky dokumenty, ktoré ste nám zaslali tak aby sme v tom mali jasno, keď budeme porovnávať čísla za roky 2014 až 2020 s číslami za 2001, 2027, e, aby sme rozptýlili všetky eventuálne pochybnosti, ktoré by mohli vzniknúť z interpretácie. Samozrejme sa púšťame teraz do fázy Eh, rokovania a dúfame, že eh, rada čo najskôr sformuluje svoj rokovací mandát a v tejto fáze, do ktorej sme pripravení sa púšťať a angažovať sa s nadšením, eh, vstúpime do tejto fázy s dôverou, bezpochybnou dôverou. A dovolte mi povedať, že pre nás je veľmi dôležité to, že tie otázky, ktoré sme mali až doteraz a ktoré sa týkali iniciatívy zamestnanosti mladých, to súvisí s rokovaniami e, s mierčími rokovaniami za rozpočet na rok 2018 a sme radi, že teda nie sú medzi nami žiadne nedorozumenia. Ak bude potrebné, sa k tejto téme ešte vrátime a, tak aby v tom bolo jasno. Z našej strany nie pochybnosti, rozhodnutie bolo prijané, prijaté pod kontrolou sp- spravodajcu e, návrhu spočtovania 2019. A potom by som chcel s vami ešte hovoriť o rozpočte pre Turecko a pre sírskych utečencov. E, rada a komisia spolu diskutovali a parlament mal pocit, že ste nás trošku tak dali bokom, čo nie je v súlade s našimi požiadavkami. Požiadavky naše sú také, že sme všetci si rovní, pretože sme rozpočtové orgány majú dve zložky, radu a parlament a preto by sme boli uvítali, keby uh, tá dohoda e, sa v podstate bola, našla spoločným rokovaním. A nie až po tom, čo e, to schválila rada. Potom tu bol opravný rozpočet, ktorý prebieha riadným postupom a sú tu náročné diskusie medzi parlamentom a radou. A e, po tomto úvode, pán komisár, dovolte zopakovať našu ochotu spolupracovať s vami aj s vašimi kolegami v atmosfére dôvery, bezvýhradnej dôvery. A dovolte vás teraz požiadať, ak by ste nám povedali to, čo ste nemohli povedať včera na plenárnej schôdzi. Teraz sa púšťame do detajlov a všetci vieme, že v tých detajloch sa väčšinou skrývajú problémy, alebo ako sa hovorí diabol ale spolu z toho výjdeme všetci tak, aby naše rokovania boli plodné. Vieme, že rada musí hlasovať jednomyselne, ale parlament, a, ktorý zastupuje Európanov a e, viatočný finančný rámec na roky 2001 až 2027 musí E, zodpovedať požiadavkám nielen 28 e, vlád, ale aj e, ľuďom, ktorých zastupujeme my tu v Európskom parlamente. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, poslankyne, dámy a páni, ďakujem pekne za to, že sme takto rýchlo po našom návrhu rozpočtového rámca na prvom čítaní tu v parlamente dnes. Sme sa mohli hneď potom takto stretnúť a takýmto spôsobom vlastne sa dostaneme do druhej fázy, pokiaľ ide o rozpočtový rámec. Prvá fáza teda bola tá komisná fáza, ktorá bola obohatená z vašej strany tu v parlamente a boli tam predsedovia, parlament, eh, predsedovia výborov a takisto aj pokiaľ ide o tie správy. My sme si ich pozorne prečítali a veľa z tých návrhov a očakávaní oboch správ sme sa snažili zapracovať do tohoto nášho rozpočtového rámca. Dnes, 2,5 eh, hodina, sme napríklad o tom hovorili 2,5 hodiny na Koreperi to boli vaši veľvyslanci, naši veľvyslanci, všetkých, všetci ich dobre poznáte a bolo to skutočne veľmi dobrá, e, dobré stretnutie. A jasná vec je, že tu v parlamente ide o každý hlas, ale väčšina stačí. Na rade takisto bojujeme o, každú, o každý hlas, ale tam aj potrebujem každý hlas. Veľvyslanci, ministri financií, ministri na Všeobecnej rade, to znamená, vše, potrebujem ten hlas všetkých predstaviteľov vlád. Včera sme z viacerých, zo strany viacerých členských štátov dostali um, tweety, komentári, ja som si to všetko prečítal. Tie prvé vlastne prišli už predtým, než komisia začala s týmito rokovaniami. Normálne to býva tak, že e, sa musíme, musí sa nám to podariť už v tej prvej fáze. A vlastne pokiaľ ide o všetky tieto otázky, ide tu hlavne o to, akým spôsobom sa nám podarí dohodnúť sa. A preto si ja vždy hovorím, že môj návrh nie je jednoducho to absolútne najhlavnejšie a nie je to koniec a začiatok všetkého. Ja samozrejme príjmem aj lepšie argumenty, viac výdavkov, úspor, iné čísla, prevrstvovania, ja som vždy otvorený. A nie som akcionárom tohto rozpočtu, ja som iba moderátorom, ja asistujem, ale teraz už vy za volantom, tak povediac, a rada. A preto by som všetkým nám chcel odporúčiť, že buďme flexibilní, pokiaľ ide o tie úlohy, ktoré musíme spoločne zdolať a aj keď pokiaľ ide o také oblasti ako SEF, výskum, polnohospodárstvo, každý má svoje vlastné záujmy, ale pozrime sa sporočne na ten celý balíček, pretože a každý bude maximalizovať svoje ciele, tak sa nedostaneme nikdy, e, teda záujmy nedostaneme sa nikdy do cieľa, ale ak budeme e, flexibilní, tak sa nám podarí jednoducho dosiahnuť dohodu, aj pokiaľ ide o takúto komplexnú úlohu. Máme tu teda návrh e, ešte raz na 7 rokov, a oznámili sme, že ďalšia komisia alebo nasledovná komisia bude sa musieť teda držať už na 5 rokov alebo 5 plus 5. Tie argumenty sú úplne jasné. Máme tam kapitoly, ktoré boli navýšené, pretože doposiaľ normálny občan týchto 5 kapitol, kapitolu 1 a a B, nikdy nerozumeli tomu. A pokiaľ ide o tie kapitoly, s tým to transparentňujeme a takéto sa nám podarilo urobiť aj politiku. A robíme tu teda e, kapitoly aj pre tie oblasti, ktoré doposiaľ neboli európskymi úlohami alebo iba do istej obmedzenej miery, napríklad obrana, bezpečnosť, migrácia a ochrana hraníc. A nakoľko veľa občanov a členských štátov stále opakovali, že máme príliš veľa programov, že máme takú džunglu programovú, pretože každých 5 rokov vždy sme, našou myšlienkou bolo, že tých 5 ročn, tie 5-ročné programy predlžíme a budú pokračovať a k tomu sa doplňa ďalšie. Takže už bolo na čase, aby sa niektoré z týchto programov zlúčili, aby sa takýmto spôsobom zväčšila aj tá flexibilita, aby sa dali tieto programy do klastrov a tie pravidlá, ktoré s tým súvisia, by mali byť zjednodušené. To všetko, tých 7 kapitol, už nie 5, 38 programov už nie, 57. A klastre, tu je tá porovnateľnosť už teraz komplikovanejšia. Porovnateľnosť je jednoduchá, ak by sme postupovali tak ako doteraz, business as usual, mali by sme 100 programov a Myšli by sme ako doteraz, ale to by nebolo správne. Politika jednoducho musí reagovať a konať a preto musíme migráciu a rozvojovú pomoc a ochranu hraníc a výskum a obranu, musíme tomu dať priestor v rámci programu, pretože jednoducho ide o budúcnosť Európy. Tá porovnateľnosť, komparatibilita, to je už pohľad do minulosti. Nové programy a nové ťažiská, to znamená, to je pohľad do budúcna. A na to sa sústredíme. Ja som presvedčený o tom, že vystúpenie Britov bude mať dopad, alebo musí mať dopad aj rozpočtový. Nemôžeme sa tváriť, že môžeme tak ako doposiaľ všetko financovať a ešte navyše aj dodatočné veci. Preto musíme mať taký mix, ktorý bude pozostávať zo škrtov a z vyšších plat, platieb. Niektoré členské štáty stále trvajú na 1,0. To je pre nich strop. 1,0%. Na toto tlačia Všetko ostatné je pre nich sekundárne, druhoradé. My ideme s počtom 1,114, nejdeme teda v intenciách toho, čo chce parlament, ale ideme týmto smerom, pretože si myslíme, že vyššie e, čísla jednoducho budú, by boli viedli ešte k prísnejším reakciám zo strany členských štátov a tá možnosť na nejaké dohodnutie sa by bola oveľa menšia. Dnes do poludnia eh, boli u mňa predstavitelia Bavorska. Ja mám rád Bavorsko, ale 1,3%. Na to by potreboval Bavor, eh, Bavorčan azyl už v Bruseli. Ja mám aj Rakúšanov rád. Mám rád Rakúsko, ale jednoducho vždy máte povinnosť na jednej strane zastupovať európske záujmy, ale aj záujmy vašej krajiny. Treba jednoducho preskúmať, že to, čo tu žiadate, skutočne s tým priestorom manevrovacím, ktorý máte doma, je zlučiteľné. To znamená vo Viedni 1,0 a za Bruseli 1,3, takže tu už treba nájsť nejakú zlatú strednú cestu. Ten strop nie je Bibliou, je to iba prostried, účel, prostriedok účelový a Ide tu jednoducho o programy. Preto by sme sa mali pozrieť na všetky tieto programy a potom prehodnotiť, že či ten návrh komisie rozpočtový, pokiaľ ide o program dostatočný, pokiaľ ide o tie úlohy, či je to dostatočné, či tie škrty sú akceptovateľné, alebo kde sú vlastne naše návrhy ohľadne toho, čo chceme investovať, kde sú chyby v týchto našich víziách. A potom ešte treba počítať aj s tým stropom na konci. Tie dva veľké programy ostanú aj naďalej najväčšími programami kohézia a kapolnospodárstvo, to je zhruba 30 nášho celého rozpočtu. Tie škrty v oblasti kohézie sú na úrovni 6,2 pod 7 teda, a pokiaľ je polnospodárstvo zhruba na úrovni 5 priame platby budú, na, pod, budú v mínuse zhruba pod 4 toto ja, ja obhájim pred každým polnohospodárom. Aj pred tými, ktorých mi posielate vy do parlamentu. Pretože ja si myslím, že pokiaľ ide o videcký priestor, aj títo musia pochopiť, že Brexit je jednoducho veľkou zmenou v tej našej hre. Budeme tu mať minus 4%, minus 5%, minus 6%, ale napriek tomu sa snažíme výjsť v ústretí tomu vidieckému priestoru, ale aj poľnohospodárstvu ako takému. A pokiaľ ide o oba programy, náš celkový návrh ešte nie je celkom e, predložený vo finálnej podobe. Máme dokonca mája čas. Realizáciu tohto rozpočtu v oblasti kohézie a v oblasti sociálneho fondu pre tieto dva piliere v oblasti, v oblasti poľnohospodárstva to predstavím. Až potom budeme vedieť presne, že aké dopady naše nové pokusy alebo postupy v rámci rozpočtu budú mať, pokiaľ ide o vidiecký priestor, polnospodárstvo, pokiaľ ide o regióny a sociálnu politiku. Potom znovu spoločne s kolegyňou Krecu a Haugen sa zasa postavím pred vás, kde budete kriticky hlasovať o tom, až potom vlastne to rokovanie medzi parlamentom a radou budú mať význam. Ale my sme sa chceli s týmto návrhom rozpočtu ohľadne budúcnosti Európy, chceli sme sa tomu venovať, chceli sme poukázať na to, že čo v roku 2011 ešte nebolo európskym problémom, čo sa netýkalo európskej roviny. V roku 2011 napríklad téma migrácie nebola v takejto miere predvídateľná. Nemali sme ešte žiadnu sírskú občianskú vojnu. Nemali sme tu státisíce utečencov z Blízkeho východu arabská jar bola iba nádejou a nie ilúziou. Mali sme oveľa stabilnejšie susedstvo a preto musíme v rámci susedstva e, sa zasadzovať viac za perspektívy ľudí, aby sme im dali dôstojnosť a musíme v rámci Európskej únie investovať viac do migrácie a bezpečnosti. A tým štátom, ktoré sú hlavne postihnuté, to nie je Írsko, a nie je to ani taká krajina ako Luxembursko, je to Grécko, Polsko, Taliansko, Malta, Cyprus, Bulharsko. Potrebujeme im dať pomoc, aj finančnú pomoc. Práve toto, a na to poukázal aj pán Böge pred chvíľou, toto už bolo vlastne aj v minulom rozpočte dôležitou témou v rámci návrhu rozpočtu zo strany komisie, takisto aj parlament to eh, pre, pretláčal, ale jednoducho rada to vtedy odmietla. A pokiaľ ide o Connecting Europe, máme tu digitálne infraštruktúry, vtedy sme navrhovali Nelly Cruz 9,5 miliardy a toto sa na rade skrátilo na 1 miliardu. Dnes vieme, že toto bolo absolútne nesprávne teraz znovu žiadame 9 miliard, a to opodstatnené, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, pokiaľ ide o vysoko výkonné počítače, high performance computing. Takže som zvedavý na reakcie, či znovu pôjdeme z 9 miliard na jednu. A v takomto prípade jednoducho proti Silicon Valley nebudeme môcť zvíťaziť. Budeme ťahať za kratší koniec a to by nemalo byť v Európe tak. Budúcnosť to znamenajú inovácie. Výskum, rozvoj, 3 nášho HDP by malo ísť práve do inovácie. Navyšujeme horizont a digitálnu Európu o viac než 60 Ak by to skrátili členské štáty, tak jednoducho zahatia spoločnú budúcnosť. Tým, že kohezné prostriedky s výskumnými prostriedkami takto prepojíme, tak vytvoríme, sa nám podarí, že členské štáty, ktoré ešte nie v takejto miere majú nejaké kapacity výskumu veľké, že by ich mohli posilniť. Prevrstovanie z kohézie do výskumu a takýmto spôsobom sa vlastne dostaneme na rovnakú úroveň s takými regiónmi, ako je Paríž, Lyon, kde sa robí výskum, alebo dokonca ako Holandsko, alebo Bavorsko, alebo Baden-Württembersko a tak ďalej. Máme Erasmus, ktorý sme zdvojnásobili a myslím, že reakcia na euroskepsiu môže byť, že mladým ľuďom Európu v rámci ich štúdia, v rámci ich vzdelávania takto sprítomníme, ponúkneme iný jazyk, inú kultúru, inú, iný charakter, iný trh práce, jednoducho iná hudba. Takže takýmto spôsobom to zdvojnásobenie boli tu niektorí, ktorí navrhovali strojnásobnenie. Ja si myslím, že dvojnásobnenie je dosť. Plus 60% v oblasti inovácie, plus 100% v oblasti Erasmu a potom takisto navýšenie prostriedkov, pokiaľ ide o roz, politiku susedstva pre rozvojovú pomoc, navýšenie prostriedkov pre migráciu vo veľkej miere, ale takisto aj potom tie úlohy, pokiaľ ide o ochranu hraníc, tu treba spoločne pracovať s krajinami, ktoré sú najviac postihnuté, aby sme zabezpečili kontrolu vonkajších hraníc, aby Schengen v rámci vnútra, aby sme tu nemali kontroly medzi jednotlivými členskými štátmi. A preto chceme Frontex zvýšiť, čo do počtu zamestnancov 1200 na 10 tisíc. Takisto to nie je ako doposiaľ. Nie je to business as usual. Je to jednoducho kompletná modernizácia rozpočtu, a takto sa pripravujeme na tie úlohy, ktoré Európa bude musieť zvládať v najbližšom desaťročí. Parlamentu bolo a je dôležité, aby aj otázka príjmová sa zmenila, aby sa diverzifikovala a toto aj robíme. Chceme mať vyšší dvojmiestný miliardový obnos mať z nových prostriedkov, na to, aby sme tú závislosť od národných e, príspevkov sme zmen, zmenšili. Vidím to aj z psychologického hľadiska ako dôležité. Ako, keď národní poslanci sú zodpovední za 70 našich príjmov a my ich musíme prosiť, aby to, zvládal, aby to zvládli, oni stále hovoria, že chcú mať svoje peniaze, aby sa im vrátili. To je nesprávna e, mentalita. Takisto niektorí chcú peniaze aj z ETS. A preto potrebujeme sa sústrediť na jednotlivé projekty v rámci eurozóny. A preto je otázka napríklad v oblasti recyklácie plastov. To by mohlo byť možno východisko, pokiaľ ide o platby členských štátov. Mohol by to byť nejaký stimul na to, aby členské štáty zabezpečili nejaké národné dane, alebo zákazy, alebo príkazy, obmedzenia, pokiaľ ide o trh a pokiaľ ide o spotrebiteľov a výrobcov baliacich, e, baliacich obalov a nerecyklovateľných plastických obalov. Mohol by som pokračovať takto aj ďalej, ale ten návrh toho balíčka si môžete prečítať vy. To znamená, ja som tu teraz na to, aby ste si prečítali a ste sa ma spýtali otázky. Myslím, som tu aj na to, aby ste kritizovali. Istotne tá vaša kritika pôjde pravdepodobne iným smerom ako tá kritika, ktorú som počul dnes do poludnia. Ja som kritizovaný vlastne zo všetkých, e, zo všetkých strán. Dúfam, že ma budú všetci kritizovať vecne. Potom budem vlastne v strede tejto kritiky, e, budem mať určitú mieru vyváženosti a takýmto spôsobom budeme spoločne hľadať to, čo nás jednocuje. Ešte posledná veta. Dnes v tlači sme napríklad čítali viaceré komentári, väčšina z nich boli vecné a viaceré stanoviska od strany členských štátov tam boli, ktoré sa týkali zvýšenia tých príspevkov a boli tým pobúrené. Napríklad u nás, ak to môžem spomenúť, v mojej krajine, tam sa hovorilo o navýšení o 11 až 12 miliárd. Odkiaľ teda pôjdu tie peniaze? Keď sa pozriete na rozpočet na rok 2019, v porovnaní s 2018, tam je navýšenie o 2%, o 3%. To jednoducho nikoho nezaujíma. To si nezaslúži ani komentár. A náš problém je, že my robíme takéto rozpočty na dlhšie obdobia, pretože naši výskumníci, polnohospodári, regióny, primátori chcú mať financované také projekty, ktoré budú realizované o 5, 6, 7 rokov, to znamená dlhodobé plánovanie a bezpečnosť plánovania. Ale ak sa pozriete na rok napríklad 2014 a ho porovnáte s rokom 2027, tak vidíte, že to sú absolútne odlišné reality. Za týchto 14 rokov sa navýšili peniaze do, roz, do výskumu, takisto sa zmenili náklady aj na plyn, takisto aj v ostatných oblastiach, pokiaľ ide o stavbu ciest, pokiaľ ide o vlaky, trate. A to sú všetko veľké rozdiely. Ak by sme porovnali rozpočet Halsteinu, napríklad e, s rozpočtom o 10 rokov, tak takisto by tu boli veľké rozdiely. Ak by sme hovorili napríklad o 20-ročnom rozpočte, tak by tie rozdiely boli ešte oveľa vyššie. Preto by som vás chcel požiadať, buďte prosím vás pekne poslami nové, tejto správy. 7 rokov krát inflácia, zhruba 1,6-1,7%, to je 12 až 13 nominálneho vyzvyšovania za čo musíme dostať určitú protihodnotu. 7 rokov rastu HDP, to vidíte na úrovni 17%. A takto sa vlastne dostaneme nominálne na hodnotu 30% o 30% vyššie, bez toho, že by tu bola nejaká protihodnota posti, poskytnutá. Tých 30% potrebujem iba na to, aby som vôbec zostal na tej istej úrovni, pokiaľ ide o príjmy a výdavky pokiaľ ide o tieto dve témy, HDP a inflácia a rast, to jednoducho neovplyvníme. Tieto sa jednoducho realizujú aj v jednotlivých štátoch. Teda v najbližších dňoch sa budem sústrediť na rozvoj, na rozvoj e, rozpočtov za posledné obdobie. Získam, vyžiadam si to zo všetkých členských štátov, predovšetkým od tých, ktoré sa chovajú kriticky a pozriem sa na tie nárasty, tam vlastne tá miera nárastu je vždy na úrovni 30, 40, 50 pretože vlastne stále zostávame na úrovni 1, pokiaľ ide hrubý národný dôchodok. A keď ešte k tomuto, okrem týchto dvoch automatických nominálnych faktoroch e, rastu, e, inflácia HDP a e, rast, ešte k tomu pripočítame Brexit a budeme vidieť, že tu dochádza aj k škrtom a chceme mať vyššie platby a prídu k tomu ešte nové úlohy, ktoré musí zvládať Európska únia, napríklad 13, 30 miliard pre obranu alebo na riešenie migrácie, ochrany vonkajších hraníc, veď sa zamestnancov, ktorí chránia hranice, nezaplatíme peknými slovami. To stojí peniaze, je to 60 tisíc na hlavu ročne. Pri 10 tisíc zamestnancoch je to jednoducho veľká suma. To je, sú štyri faktory, ktoré tu máme, na nominálnej úrovni, aj na úrovni reálnej, pokiaľ ide o nárast. A potom taká krajina ako napríklad Nemecko, ktoré napríklad v tomto finančnom rámci platí 25 miliard, v budúcom finančnom rámci bude musieť platiť 36 miliard, to znamená plus 11 miliard, ale 7 z toho to je iba inflácia a takisto to súvisí aj s rastom HD, DPH. Eh, a takže sú tu určité nové úlohy, ktoré musíme zvládať. A preto by som vás chcel požiadať, kritizujte náš návrh do detajlov, no, urobte nejaké úpravy a pomôžte mi. Vnímajte to ako určitý základ pre tieto rokovania, ale nezamietnite ho ako taký a potom spoločne sa snažme čo možno najskôr sa e, na úrovni rady pustiť do rokovania a to všetko v záujme európskeho projektu. Ďakujem pekne. Merci, merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán komisár. Ak dovolíte, teraz by som odovzdal slovo spravodajcom spolu s pravodajcom viacočného finančného rámca a potom spolu s pravodajcom e, na tému nové vlastné zdroje. A aby sme mohli o pol štvrtej skončiť, pretože máte iné povinnosti. Pokiaľ viem, tak vás poprosím všetkých, aby ste rešpektovali uh, maximálne dve minútky na vystúpenie. Jan Olbricht, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Nechcem vám tradične symbolicky poďakovať. Myslím si, že toto je nový začiatok a začíname E, pracovať na novej filozofii rozpočtu. To je veľmi optimistické a teda uvažujeme takýmto spôsobom, ale zároveň potrebujeme si uvedomiť aj to, že ste medzi 1,0 a 1,3 čiže musíte nájsť jednoznačné stanovisko, ale predovšetkým by som sa vás opýtal, ako spravodajca rozpočtového výboru potrebujem jasné vysvetlenie čísiel pretože tento je ten správny okamih, aby sme pochopili, čo máte na mysli vašim návrhom. Pretože keď my navrhujeme 1,3, tak sme povedali, dobre, z nášho pohľadu by sme čo mali spraviť to a to, stalo by to toľko a toľko a na také úrovni. Čiže my očakávame ako reakciu od vás, aké aktivity navrhujete, čo to bude stať a odkiaľ prídu tie peniaze. My by sme chceli diskutovať nie 1,3 bodka, ale jednoducho povedať si áno, chceme to znížiť. Ak to chceme znížiť, kde to budeme krátiť? Ktorú, ktorú činnosť? Dobre, minus 5. To je veľmi zaujímavé inak, že ste použili všeobecné čísla 5,5, 5,6, dokonca aj včera, na koheziu ste hovorili 7. Ja si myslím, v podstate, že by sme mali uvažovať nie o tom, či to bude 1 alebo 1,3, ale uvažovať v zmysle, čo bude stať to, čo chceme robiť. Tak rozmýšľame v rozpočtovom výbore, chceme konkrétne čísla. A veľmi kratučkú reakciu. Mohli by ste nám vysvetliť veľmi jednoducho minus 5 a minus 5,6 kohezia a polnohospodárstvo. V akých cenách to je? Sú to stále ceny, keď začínate deti 100%. Toto potrebujeme, takéto vysvetlenie, pretože existujú rôzne analýzy, niektorí zohľadňujú iba infláciu a povieme, nie je to 5, ale to 15, iní povedia nie, to nie je 5, ale to 10. Čiže otázka znie, minus 5, minus 7, aké je to skutočné číslo? To by sme chceli pochopiť. A potom je tu rozpočet eh, rady ja by som chcel povedať, že my rešpektujeme váš návrh ohľadom kondicionality e, cez právny štát. To je veľmi dôležité, pretože nechceme trestať konečných príjemcov. To je veľmi dôležité, za to bojujeme. Čiže ako spravodajca, ako spoluspravodajca chcel by som zdôrazniť, že teraz, od teraz, potrebujeme skutočnú diskusiu o skutočných číslach čo to presne znamená a naozaj máme záujem. Chceme vedieť, čo chceme spraviť a čo to bude stáť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Izabel Toma. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Ako som už povedala včera, no váš návrh ma veľmi sklamal ale dnes je nový deň a súhlasím s optimizmom spolu spravodajci a mm, poviem, že nakoniec e, ten, tá bitka sa ešte iba začína. Povedali ste to nakoniec aj vy, takže buďme optimistami. A teda pustíme sa do tej bitky a prepačte, je tu výbor rozpočtový, takže máme problém s číslami, tak ako to povedal kolega. A úplne konkrétne, aby som povedala, čo potrebujeme. My potrebujeme jednoducho čísla viazočného finančného rámca 2014-2020 eh, v cenách aktuálnych. Nemôžeme to porovnávať, ak budeme mať čísla eh, za roky 2014-2020 potrebuje mať tieto čísla v hodnotách roku 2018, v cenách roku 2018, tak aby sme mohli všetky porovnania spraviť to je veľmi dôležité. Druhá vec, máme trošku problém s infláciou. E, zdá sa, že ste ju vy do budúcna naznačili, že bude zvýšená a mimochodom o tom hovorili aj Rakúšania vo svojej diskusii. E, samozrejme, E, čím vyššia bude inflácia, tým tie čísla uvedené v, v aktuálnej nominálnej hodnote budú mať menšiu hodnotu. Čiže potrebujeme naozaj diskusiu o odhadoch inflácie. A potom na základe týchto vecí môžeme sa pustiť do serióznej práce. Že momentálne toto sú rozhodujúce prvky, ktoré nám chýbajú aby sme mohli naozaj spraviť detailnú analýzu. V každom prípade vám predložíme detailnú analýzu vášho návrhu do konca mája. A chcela by som, pán komisár, povedať, že tu nemáme sever a juh. Tu sme v Európskom parlamente. Je tu väčšina poslancov, ktorí odhlasovali návrh rozpočtu na roky 2021-2027. A my tu nefungujeme tak, my nie sme na rade. Parlament nemá taký problém ako rada, takže aj preto som veľká optimistka. Dobre, slovo dostáva spravodajca na tému nové vlastné zdroje, Janoš Levandovský. Ďakujem pekne. Ľahšie sa diskutuje, keď máme veci na papiery ako po ústnej prezentácii, ale tak ako už povedali spravodajcovia, spôsob prezentácie je inteligentný zo strany komisie, ale nie je veľmi transparentný pre tých, ktorí to chcú hodnotiť a porovnávať to s aktuálnou finančnou perspektívou, pretože malo by to byť vyjadrené v či hodnotách, v stálych cenách za rok 2018. A to by sme ľahšie potom takto porovnali, porovnávali rovnaké s rovnakým. E, uznesenie parlamentu je také, že máme ešte jeden pokus reformovať zavedenie nových vlastných zdrojov a príjmovú časť rozpočtu. Samozrejme, 12 celkové príjmy. DPH sa teraz zjednoduší lidským e, odchodom a e, tým, že nebude rabat. E, ja Ginter sa nebudem púšťať do ETS, pretože to jednoducho by pre niektor- v niektorých krajinách jednoducho neprešlo. A prinieslo by to tak, čo no, iba 2%. No, Všetkových výdavkov sú tu niektorí kandidáti na budúcu FTT a digitálnu daň. Je dobré mať tu ten prísľub zníženia alebo odstránenia korekcií a rabatov, ale nie všetky typy korekcií súvisia s britským rabatom, takže uvidíme, kde je možné zaručiť korektnú pozíciu čistým prispievateľom bez korekcií. O tom pochybujem. Som skeptickejší ako kolegovia. Aj čo sa týka ambiciozného kalendára, dotiahnuť rokovania, všetko ešte pred voľbami. E, takzvané redukčné náklady asi z 25 na 20, to nie je dobrá správa, je to iba začiatok parlamente my sme jednotní a pripravení konať a pomôcť vám zreformovať e, príjmovú stranu rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Gérard Depré. Ďakujem pekne, pán predseda, ale veľmi stručne. 5 dôvodov nás spokojnosť a dv, jedna strach a dve nespokojnosti. Vlastné zdroje, na začiatku to nebolo isté, sú to citlivá rokovania, ale to je veľmi dobre. Po druhé, navrhujete balík a my sme vždy povedali, že potrebujem balík, aby sa pre, vyvážili príspevky, ktoré by mohli byť ináč neprimerané. Tretí dôvod na radosť. Zachovali ste nové vlastné zdroje, ktoré sú ako v Montiel správe, tak aj v našej správe správa pána Levandovského a mňa. Po štvrté, nové zdroje, ktoré máte, dodržiavajú tie dve strategické ciele, ktoré máme, zlepšiť fun- korektné fungovanie vnútorného trhu a ochrana životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám. A na záver, Januš Levandovský to práve povedal, navrhujete zrušenie rabatu, aj keď ten kalendár, kalendár pre určité veci je dosť delikátny. Mám obavu z tempa. Akým tempom Akým tempom chcete zaviesť tieto vlastné zdroje podľa modalít, ktoré v podstate odľahčia na úvod národné príspevky? A potom tri dôvody nespokojnosti. Poprvé, celkové tie sumy nezodpovedajú tomu, čo sme chceli a myslím si, že eh, Centrum eh, je v tom viacročnom finančnom rámci, skôr je to na národných príspevkoch, tam je to ťažisko a na to som naozaj nespokojný. A potom, čo sa týka ďalších príjmov, nevyriešili ste napríklad problém pokut, ktoré platia firmy, ktoré by mohli ísť do rozpočtu jednotlivých členských štátov. Vy ste jednoducho uh, povedali, že do rozpočtu nie idú príjmy iba za realizáciu určitých politik, ale ne, nedávali ste tam ako zdroj príjmov tieto pokuty. Chcel by som vedieť prečo. Ďakujem pekne. Teraz koordinátori skupín, ktoré sú v rozpočtovom výbore. Jose Manuel Fernández. Ďakujem pekne. Budem hovoriť portugalsky. Návrh parlamentu je samozrejme je veľmi jasný. Máme tu návrh, v rámci ktorého tvrdíme, že kohezná politika sa nesmie krátiť. E, takisto komisia hovorila o horizonte 2020 a Erasme, ktoré sa majú navýšiť. Rád by som vedel, ktorý je ktorý návrh má vlastne rada čo navrhuje rada. Akceptuje rada navrhované krátenie koheznej politiky a e, SPP? Je to totiž čosi, čo nás neuspokojuje. Posilnenie konkurencie schopnosti to je pozitívne. Avšak konštatujem, že je tu priepasť u vnútornej solidarity zo strany rozpočtu. Kohezná politika sa kráti a vlastne otváram zátvorky. E, vieme, že kohezná politika, to je Európsky sociálny fond, kohezný fond, libolovný e, fond. Mnohé čísla tu lietajú, v tlači je to 5%, vy ste povedali 6,2, včera znelo 7, ja som vypočítal 10%. Čo sú teda teraz tie škrty? Eh, myslím si, že, sem, eh, že tu majú svoje miesto i štruktúrálne reformy, kohezné politiky, eh, kohezný fond, rybolovný fond. O čo tu vlastne ide? Musí vlastne prebehnúť určité technologické zasadnutie medzi pracoviskami komisie a parlamentu, aby si to dohodli. Matematika je exaktná veda. A potom nad rámec tohoto všetkého veľkého krátenie v solidarite. Musíme chápať nasledovné. Tieto rozpočty v porovnaní s finančným stabilizačným fondom, no to je mimo rozpočtu. Ďalej, ešte posledný bod. Pokiaľ ide o rozvojový fond, my sme pre jednotu rozpočtu, malo by to byť v tom, Malo by to byť v tom, ale spoločne v určitom, s určitým doplnkom. Keď to necháme vonku, tak vlastne e, my chceme jednoducho, aby bol rozpočet jednotný, ale treba ho i navyšovať. A ešte jedno slovo na záver. Všetky členské krajiny sú e, užívateľmi európskeho rozpočtu a je jasné, že sú tu členské krajiny, ktoré majú väčšie ťažkosti. Niektoré z nich vypadli eh, z spôsobovacích eh, programov. Mal by to byť aj príspevok k teritoriálnej kohézii, inak nebude žiaden rast ani konkurencieschopnosť. Teraz má slovo Eider Gardia Zabal. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme za prítomnosť, eh, pán komisár, že nám rozprávate o, o VFR. Chcem povedať to, čo už opakovali predrečníci, a to je to eh, použitie čísliel ako rozpočtový výbor potrebujeme čísla, ktoré sú porovnateľné. Nepotrebujeme e, VFR s, s cenami z roku 2015 až 2019 v porovnaní s infláciou 2% ale s budúcnosťou. My by sme chceli reálne čísla VFR za konštantných cien z roku 2018 bez Spojeného kráľovstva Potom sa dajú čísla medzi jednotlivými VFR porovnávať. Niektoré veci si vieme vypočítať, ale boli sme trošku prekvapení od tých číslach. Zazneli mnohé otázky. Včera v pléne takisto sme mohli položiť veľa otázok programom. Napríklad Erasmus Plus sa zdvojnásobil. Ja by som ale rada vedela, je tu čas e, Interrailu, ktorý je v Erasme. Rada by som vedela, ktorá časť týchto nových prostriedkov ide Erasmu Plus a čo patrí Interrailu. Ďalej Európsky sociálny fond. Rada by som vedela, čo sú tie skutočné škrty v porovnaní s terajším VFR a tiež by som rada vedela, čo si o nových prostriedkoch koľko pripadá na nové programy, pretože ak sa nemýlim, Iniciatíva pre zamestnanosť mladých sa financuje z ESF, Európskeho sociálneho fondu, ale je tu, sú tu ešte aj migranti a preto tu máme menší ESF vlastne e, s oveľa viac úlohami. Tretia o, otázka. Nový fond pre investície v EÚ. Ako má fungovať a aké sú jeho ciele? Ďalšia otázka všetky tie e, trastové e, fondy, čo sa s nimi stane, zmiznú, e, sústanú sa súčasťou. Mám ešte čas? No už tak potom sa spýtam na kondicionalitu. Ako by to malo fungovať? Môžete nás uistiť, že tieto sankcie znevýhodnia samotných príjemcov. A posledná otázka sa týka, povedzte niečo o flexibilite Pán Kolmel. No. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujeme za vašu prítomnosť. Toto je naozaj výborná práca, ktorú odvádzate. Existujú rôzne hodnotenia v rôznych oblastiach. S celkovým smerovaním súhlasím na jednej strane, napríklad keď ide o transparentnosť podľa mňa je to vynikajúce, že teraz tu máme e, e, dva okruhy naviac. To je dôležité. Občania chcú vedieť, za čo v EÚ vydávame ktoré peniaze. V budúcnosti preto bude ešte dôležitejšie tu vytvárať e, transparentnosť. Otázka, kde nadalej vnímam problémy, či v tejto súvislosti nechceme urobiť prvý krok smerom k rozpočtu, ktorý sa bude riadiť výkonmi. Teda, že v jednotlivých oblastiach si zvážime, čo by mohli byť merateľné ciele, aby sme boli aj odvážni tieto ciele konštatovať a merať, či sme boli úspešní, či to, čo sme si boli predsazali, sme aj dosiahli. Pretože takto by sme vlastne dosahovali veľa transparentnosti, akceptácie v obyvateľstve. Občania chcú vedieť, za čo vydávajú peniaze. A nie je to len tak, že sa povie, že máme programy a v rámci tých programov vydávame 100% tých peniazí a potom je to úspech. To je účtovnícky e, e, úspech, ale pre rozpočtára je úspech, keď vie sledovať limity, čo vzíde z týchto opatrení. A tu by sa mala spomenúť e, migračná politika, ja som toho názoru, že za migračnú politiku na jednej strane potrebujeme vyšší e, e strop prostriedkov, keď ju vidíme v širšom kontexte a zapojíme i to, že výkony v krajinách v Afrike, na Blízkom východe potrebujú pomoc. A tá bude stať peniaze. Súčasne však poviem, že som toho názoru, že tieto prostriedky treba do tej miery e, naviazať na podmienky, že potrebujeme účinnú azylovú a utečenskú politiku. Tá musí vzniknúť. Bez nej bude všetko rozkuskované. Vydáme veľa prostriedkov. Podľa mňa je vynikajúce, že u Frontexu navýšime prostriedky, ale naďalej je tu problém, keď prídu utečenci, čo s nimi urobíme. Pokiaľ nemáme fungujúci systém vrátane právneho systému, umožňujúceho účinnú kontrolu, kto vstúpi do EU a kto nie, tak e, všetko bude tak trochu o nádeji. Práve pri rozpočte, e, ale všeobecne môžem povedať, že ide ten rozpočet dobrým smerom. Ďakujeme. Ďalší e, e, tieňový spravodajca je pani Jetemaki. Dear Commissioner, thank Vážený komisár, ďakujem za vašu prezentáciu, za e, tvrdú prácu, ktorú ste investovali do tohto návrhu. Je veľmi ťažké, podľa mňa, nájsť vyvážený návrh. Mám otázku týkajúcu sa e, klimatických otázok, mainstreamingu e, výdavkov EÚ. Vy navrhujete e, zvýšenie ambícií, pokiaľ ide o financovanie klimatických otázok na 25 výdavkov EÚ. Vy ste navrhli teda 25 avšak počas starejšieho VFR tu máme cieľ 20 a to sa nedosiahlo. Takže Vítam váš návrh, avšak rada by som sa spýtala, ako vy a komisia chcete dosiahnuť nový cieľ, pretože my sme nedosiahli ani ten minulý cieľ. Ďakujem. Za zelených teraz Jordi Solé. Ďakujem, vážený pán komisár. Dobrá správa e, z vašeho návrhu je tá, že to nie je úplne krok späť v porovnaní s terajším VFR a to je dobrá správa. E, dobrý krok. Avšak zlá správa je v tom, že ten najhoršie ešte len príde, pretože tu budeme mať tie nekonečné rokovania, ktoré dúfam nebudú trvať 28 mesiacov, ako na potlsledy, ale v záverečný výsledok možno týchto rokovaní tento návrh zlepší. My z parlamentu sa budeme snažiť hájiť e, naše pozície, pozíciu teda tú, ktorú vyjadrila veľká väčšina prostredníctvom správ z vlastnej iniciatívy. Po druhé potom, myslím si, že pokiaľ ide o objem, tento návrh nie je dostatočne ambiciózny. Nemyslím si, že z 1,1 alebo 1,14 sa nám podarí rozbehnúť skutočnú ambíciu EÚ. Viem, že takáto nálada nepanuje ani v rade, ani v komisii, ani vo väčšine tohto parlamentu ísť v skutočnej ambicioznej politickej Európe. Je to však zmeškaná príležitosť venovať viac zdrojov lepšej, silnejšej Európskej únii. Myslím si však, že váš návrh je ambicioznejší na, na e, stránke príjmov než na stránke výdavkov. Vidíme inovatívne aktivity e, v príjmovej oblasti. E, vítame e, vaše návrhy k novým vlastným zdrojom, ale boli by sme bývali, očakávali ešte novšie, ďalšie a možno iného druhu. Ale je to ešte vždy dobrý krok správnym smerom. Pokiaľ ide o priority, vysoko hodnotím dôraz, ktorý kladiete na politiky zamerané na budúcnosť, inovácie, výskum, digitálna Európa, Erasmus. To je pozitívne. Je, s polutovaním konštatujeme, že obrana a 17 miliard eur v tejto oblasti vnímať ako prioritu. My by sme boli bývali, e, e, investovali viac vlastných zdrojov do boj proti klimatickým zmenám, do energetickej tranzície a sociálnej spravodlivosti v EÚ. Ďakujem. Teraz má slovo pani Niriada. Ďakujem. Mne sa páči, že ste sa tešili, že sa tešíte na kritiku. Dúfam, že ho tú kritiku si vezmete k srdcu. Je tu možnosť urobiť skutočnú zmenu. Viem, čo ste povedali o ERA, e, Erasme, ale ten náraz podľa mňa by mohli ísť ešte ďalej. Ak chceme dať skutočný zmysel e, práci s mládežou, výskum či univerzity nedostávajú dostatok, ak sa chceme pozrieť na sedemročný výhľad pre inteligentnú Európu, to by in, skutočné investície by tu mali svoje miesto. Takisto polnohospodárstvo, malí polnohospodári, rodinné farmy, e, treba pritiahnuť e, e, mladých ľudí, aby toto nebola len e, ten trendom minulosti, nepostačujúce prostriedky, treba sa pozrieť na kohezné fondy, aby bojovali proti tým nerovnostiam, aby to pre všetkých bola trvala udržateľná tendencia, priemysel, ktorý je na kolená, ktorí majú pred sebou obrovské výzvy, existenčnú krízu. Nebudeme mať priemysel, ak ich nepodporíme skutočným spôsobom udržateľným ekologický priemysel, ktorý bude zdravý pre budúcnosť, ale to niečo stojí. Veľké obavy mám e, s tým oznámením tých marcových programov, pretože my všetci vieme, že to prináša málo synergii a to je e, metóda ďalších škrtov, potom používanie e, dlhov. Ja si dovolím povedať, že úsporné opatrenia boli len e, výsledkom tohto a možno najdôležitejšia vec e, mier. Sme veľmi ohrozovaní e, s pritvrdzovaním hraníc, zdrojmi v oblasti. Ako i ja môžem v mojej členskej krajine povedať polnohospodárom, viete, ako to je, európska rodina vás ignoruje, dávame peniaze do militarizácie a škrtáme peniaze na vaše živobytie, na vaše farmy, ktoré držia nás, našu ekonomiku pokope. Ako im odpoviem? Mladým ľuďom, ktorí bojujú e, s životnými podmienkami, prešli vzdelaním, ale súčasne e, im povieme, že miliardy idú do obrany, ale vaša budúcnosť, to nie je naozaj naša priorita. Ako s tým to sa vysporiadať s našimi občanmi, pretože chceme, aby občania nás podržali, ale musíme byť sociálnejší, inkluzívnejší. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Vali. Ďakujem. Nuž, za, eh, veľmi si vážim slova pána komisára. V tých dvoch minútkach Eh, prejdem hneď veci. 5% krátenie, už tak tu sú veľké obavy. Postup je to odstupňovaný, nie lineárny. lineárny. Eh, Nemôžeme mať lineárne škrty, pretože v okrajových oblastiach eurozóny sú veľké nerovnováhy, treba to zohľadniť. A potom ešte Eh, v eurozóne a mimo nej. Jednoducho sa musíme pozrieť, ako je to so škrtmi. Ďalej reformy. Všetci dostávajú čosi, eh, teda tí, ktorí robia reformy. Aké reformy vy zami, eh, máte na mysli? Ak to budú reformy, ktoré povedú k platovému dumpingu, tak potom sme proti. Ďalej, pokiaľ ide o, o stabilizačný fond tých 30 miliard, už tak kondicionalita. Rád by som vedel, ako to je. Financuje sa to predsa z príjmov národných bank, tak je to centrálnej banke, ale ide i o národné rozpočty. Mali by sme možno sa viac usilovať v niektorých krajinách, osobitne potom v krajinách, eurozóny, pozrieť sa, aký to má dopad na národné rozpočty. Ide o stovky miliónov u dôležitejších väčších krajín. Ďalej bezpečnosť a obrana, to je dôležitý balíček, 27,5 miliardy, rád by som vedel, ako sa budú e, zvládať tendre, budú veľkými užívateľmi Francúzsko a Nemecko? treba mať e, transparentné kritéria prideľovania, pretože e, uprednostňované budú len niektoré krajiny. E, zdroje, už tak pri ETS, ako tu už zaznelo, tu platia národné rozpočty. Krátenie o 20% by znamenalo, že národným rozpočtom sa vezmú zdroje. Mňa by zaujímalo, či členské krajiny musia prijať tieto návrhy, pretože dnešné pravidlá stiažujú dostať to na národnú úroveň. Ďakujem pekne, pán Vali. A teraz dostane slovo Andre Ellison. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítame vás, pán Ettinger. Budem pokračovať v holandštine. Rozpočet narastie o 300 miliard eur a návrh, pokiaľ ide o obranu, to je jednoducho pre nás neakceptovateľné, je to absolútne zbytočné a takto sa suverenita členských štátov napáda. To znamená, že Holandsko 10 miliard eur musí zaplatiť a už nie 7 miliard. Daňoví poplatníci v Holandsku budú vlastne musieť zaplatiť tisíc eur na hlavu za takéto myšlienky, ktoré prezentuje komisia. Preto sa chcem spýtať, prečo musí byť Holandsko potrestané ako čistý placa a prečo sa nesporí, nerobia úspory napríklad na dietách poslancov alebo na platoch zamestnaných, prečo musíme stále cestovať do Štrasburgu a ste pripravení robiť nejaké úspory. Nemôžeme predsa viac investovať do Afriky, a do islamských e, diktatúr, ako je napríklad Turecko. Do toho by sme už nemali investovať. Ako som už povedal, dal by sa rozpočet takto znížiť a Holandsko by potom platilo oveľa menej do, Holand- do Európskej únie. Jediný návrh na tomto zlom návrhu, ktorý je dobrý, je ten, že ste nám vyšli trochu v ústrety. Ďakujem pekne. Ďakujem, ešte tu máme štyroch ďalších prihlásených. Benito Ziluaga, nech sa páči. Musí to byť asi chyba, pretože Marie Pierre je prvý. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som trochu prekvapená, ale budem sa teda snažiť. Nie, nie je tu žiadny problém. Aby som si dovolil teda ja teraz dám slovo tým, ktorí sa prihlásili. Ja sa vyjadrím, ale vy ste nežiadali o slovo a pán Zilva ja sa prihlásil. A on vám teraz dá slovo, aby ste sa nehlásili o slovo. Ale teraz žiadam o slovo. To nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, budem stručná. Chcela by som iba nadviazať na to, čo tu bolo povedané. Minus 5%, pokiaľ ide o polnohospodárstvo, a to v rámci zdôrazňovania politiky voľného výmeny tovaru. Ako chcete vyriešiť túto rovnicu v prípade polnohospodárstva, že sa budete keď chceme jednoducho zlepšovať kvalitu potravín. Váš kolega, pán komisár, ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo, hovorí, že členské štáty by vždy mohli dosiahnuť tento rozdiel, ale myslím si, že takéto otázky, keď hovoríme to, ako keby sme odňali samotnú podstatu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Analog, podobné niečo v oblasti solidarity, pokiaľ ide o koheznú politiku. Myslím si, že rozpočtová politika je vlastne E, politikou cieľov, ktoré máme presne stanovené. My sme počuli vaše ciele, hovorili ste o Erasme, s tým súhlasím, ale menej ste už povedali, alebo menej súhlasíme s takými otázkami ako kontroly na hraniciach a migrácia. Takže moja otázka, hovoríte tu o tom, že chcete zabezpečiť budúcnosť Európy, ale Európa pre koho? To som jednoducho nepočula, neviem, že to bude, nebude to pravdepodobne Európa pre všetkých. Ďakujem pekne, teraz pán Sarvama. Ďakujem pekne. Vo viacerých e, jazykoch sa hovorí, že najviac sa hovorí o tom, čo nemáme. Takže je dosť bolavé pre nás hovoriť o tom, čo ste ma tu počuli, pretože nemáme ešte konkrétne informácie. Pár pripomienok. Súhlasím s tými prioritami. Myslím, že to, sú, je to európsky viacročný finančný rámec a mali by sme byť pyšní na to, že to môžeme obhajovať. Ale určité výhrady mám tiež. Kapitola 7, e, susedstvo a svet ešte jednoducho stále nemajú tú strategickú strategickú dôležitosť, ktorú si zaslúžia. Takže o toto nám ide. Uvidíme, ako to bude o 20 a 30 rokov. A ďalej, pokiaľ ide o investície do infraštruktúr, digitálne hospodárstvo, to je veľmi dôležité a podporovalo sa to tak, ako by sa to malo, ale nezabúdajme na konkrétnu pridanú hodnotu a význam. Ja viem, že to dostaneme ešte v máji, ale jednoducho nenašli sme to niekde v tom Tak e, teším sa, že tu máme e, viaceré oblasti. Dosť ma prekvapuje, že všetci chceme určité rozpočtové záväzky, ale zároveň si uvedomujeme, že zdroje sú limitované. Nemáme tu až teda toľko informácií, pokiaľ ide túto časť MMF. Myslím si, že treba investovať do tohoto. A takisto e, finančný manažment rozumný, Gratulujem, hovorilo sa o tomto v parlamente už veľmi dlho, je to kľúčové pre viaceré záležitosti. A posledná vec, vážený pán predseda, pokiaľ ide o harmonogram, to je absolútne kľúčové. Máme tu jasné signály a ciele, tak to zrealizujme v rámci 12 mesiacov. Sprostredkujme tieto posolstva našim členským štátom, pretože sú to skutočne ťažké posolstva, ktoré by sa mohli uprieť. Všetci prehráme, ak to neurobíme v rámci tých 10 až 12 mesiacov. Ďakujem pekne, pán Sarvama. Pán Maňka, máte minútu. Ďakujem, pán predseda. E, chcem vyzdvihnúť, pán komisár, že ste aj včera, aj dnes spomínali, že e, Európsky parlament e, už nebude našou vecou len výdavková časť, ale aj príjmová časť. To je veľmi dôležité. A tu vlastne ide hlavne o nové vlastné zdroje. Ja som si pozrel zatiaľ tie podklady, čo som našiel. Našiel som tam uvedené tri vlastné zdroje. Chcem sa opýtať, či uvažujete aj s inými, lebo e, Montyho skupina mala ako základ napríklad aj e, jednu dôležitú vec. My na Parísku dohodu potrebujeme nejaké nástroje. A jeden z tých nástrojov bol uvedený v Montyho správe a ten nástroj bol veľmi silný. Hovorí o tom, že zdaňujeme výrobky tretich krajín, ktoré sú vyrobené veľmi neekologicky a z, týchto, z tohto zdanenia dostaneme e, celkom slušný príjem, ktorý by mohol možno nahradiť kompletne to, čo teraz v tých troch e, zdrojoch dávate. A e, všetky podklady boli uvedené v Montyho správe a, a teraz som takýto zdroj nenašiel, ktorý by mohol pomôcť aj nám z hľadiska čistoty klímy. Druhá vec, chcem sa opýtať, že včera som to pochopil tak v pléne, že investori budú prispievať vyšší, vyšší podiel e, ako ich spolúčasť na kohezii. Som to tak pochopil z toho vystúpenia, že možno o 5% viacej, tak sa chcem opýtať, či to je pravda. A ďalšia vec je, že či zostane dán z pridanej hodnoty ako oprávnený náklad aj ďalej, lebo to je tiež dôležitá vec. Pokiaľ zostáva, čo verím, že áno, tak e, samozrejme mohli by aj krajiny, ktoré získajú DPH do svojich rozpočtov, prispieť na, na tieto projekty, napríklad samozprávam. Ďakujem. Monsieur pour une minute. Ďakujem pekne, ďalší prihlásený. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže my všetci tu hovoríme o Európe, aj na plenárke sme o tom hovorili, ale silný rozpočet potrebujeme pre silnú Európu a chceme aj viac peňazí pre mladých ľudí, pre polnohospodárov, pre kohéziu. To je všetko pekné a dobré a vlastne sa to spomenulo Takisto potrebujeme kohéziu, ale a takisto potrebujeme malé a stredné podniky, ale to sa dá zabezpečiť iba vtedy, ak Európa bude mať patričnú sílu. Musíme sa pozrieť aj na, na hranice, ktoré treba chrániť, takisto treba pozrieť na zvrchovanosť štátov, a samozrejme chceme mať dobrú aj obrannú politiku, to je v poriadku, aj bezpečnosť je dôležitá, Veď predsa bezpečnosť je absolútne kľúčová, ale hovoríme tu aj o právnom štáte a ľudských právach a potrebujeme tu doložku. A takisto treba krátiť e, platby v takých prípadoch ako napríklad Turecku. A mali by sme takisto aj reagovať, aj my v našom výbore pre rozpočtové otázky, treba reagovať, keď sa niečo deje. A posledná vec, často sme už o tom hovorili, hovorili sme o tom, že pokiaľ ide o jednotlivé položky, čo to všetko stojí a zamestnanci a je dôležité, aby sme tu aj navýšili tieto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je ťažké sa vyjadriť veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Máme tu teda pozitívne aspekty, tie už tu boli spomenuté. Ja sa budem sústrediť na dve veci, ktoré sú pre mňa kľúčové ako chcete Európu a európskym občanom ukázať, že Európa sa stará o občanov, keď krátite kohezný fond? To sú vlastne e, škrty v oblasti sociálneho štátu, veď predsa toto sa potom bude musieť implementovať na úrovni členských štátov, budú tu škrty. Ďalšia otázka, pokiaľ ide o migráciu. Tu máme takisto princíp, ktorý sa príliš súhla, sústredí na bezpečnosť. Samozrejme, ja som za obranu, pokiaľ ide o programy, ktoré chceme realizovať, ale pokiaľ ide o migráciu v najbližších 7 rokoch, tu potrebujeme podľa mňa iný postup. Potrebujeme skôr postupovať tak, že pomôžeme, aby sme odstranili tie dôvody, prečo ľudia opúšťajú svoje krajiny a idú k nám. A pokiaľ ide o vlastné prostriedky, dve otázky. Poprvé, ja si myslím, že nemáme tu dostatočnú odvahu vo vašom návrhu. Ja si myslím, že by sa tie vlastné prostriedky mohli aj navýšiť, to povedal už aj kolega pán Manka. Mohli by sme teda navýšiť tú časť, ktorá je pokrytá práve vlastnými zdrojmi. Myslím, že v tejto oblasti sa dá ešte urobiť viac. 12% podľa môjho názoru je príliš málo. A posledná otázka, pokiaľ ide o rabaty. Tu mám takisto veľké pochybnosti. Myslím, že by sa v týchto oblastiach malo postupovať rýchlejšie. Ešte dve e, otázky, pán Taron. 30 sekúnd máte. Nechápete? Tá, pán Taran, máte 30 sekúnd. Ja som sa iba chcel poďakovať pánovi komisárovi za prezentáciu tohto prekrásneho návrhu. Vidíte, koľko tu je otázok a koľko máme obáv a teraz už môžeme sa do toho pustiť. Myslím si, že tak, ako to povedal pán Sarvama, čas, načasovanie je najlepšie, ale neviem, že e, keby ste nám boli dali tie čísla už včera, tak by sme sa mohli tomu dnes venovať. Takže váš harmonogram začiatkom júla je takisto OK. A v prípade, že toto uznesenie prejde tu v parlamente tento rok, musíte počítať s tými poslancami, ktorí nechcú byť opätovne zvolení. Tí sú jednoducho najloalajnejší, pretože nie sú posadnutí. Ďakujem pekne, pani Maletič. Máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za ten materiál, ktorý ste pripravili. Tri veci pokiaľ ide o nové, novú štruktúru. Snažili ste sa to urobiť jednoduchšie, porozumiteľnejšie pre občanov, ale myslím, že ešte stále to je mix viacerých myšlienok, programov, nástrojov, cieľov, misií a nie som si celkom istá, že komisia skutočne mala nejaké priamočiare myšlienky ohľadne toho, ako um, by mala riešiť ten rozpočet. Druhá otázka, to sú tie tabulky, čo ste nám dali, sú pekné, detailné, dobré, všetko je veľmi pekne tam uvedené, ale my potrebujeme tie komparatívne tabulky z porovnaní s rokom 2014 až 2020, aby sme to obdobie mohli porovnať. A tretí signál, to sú tie ohľadne ambície. Ja som očakávala, že komisia by teda začala z 1,3 a nie 1,114, pretože to vaše posolstvo by malo byť silné, že potrebujeme globálne, Európu ako globálneho lídra a ak chceme to urobiť, tak musíme investovať viac do inovácií a musíme investovať viac do kohézie a polnohospodárstva a nie menej. Ďakujem. Ďakujem pekne, ctení kolegovia. Iba poznámka z mojej strany, pokiaľ ide o Erasmus. To ste zvojnásobili, ale dnes je Erasmus vlastne určitým zdrojom e, frustrácie, pretože iba časť je spokojná hovorili ste o študentoch, ale my sme tu vyjadrili naše žiadosti, aby aj profesní stažieri a aj učni mali možnosť využívať Erasmus+. Takže z nášho pohľa, úzla pohľadu to treba strojnásobiť. A tieto naše vyjadrenia pokázali na to, že je tu ťažké porovnávať tieto údaje. Takže je možné, že by sme naprogramovali zasadnutie našich spolupracovníkov z politických skupín, sekretariat by tam bol, vaši zamestnanci by tam boli, pán komisár, na to, aby sme od začiatku budúceho týždňa sme sa mohli stretávať, aby sme sa pozreli na tie hodnoty v roku 2014 a 2020, aby sme to mohli porovnať. Vážený pán predseda, dámy a páni, náš balíček je k dispozícii 26 eh, hodín. 6 hodín ste spali, 1 hodina eh, prísť, odísť, a jesť, jednoducho nemohli ste ešte všetko prečítať. Toľko času ste nemali. Preto vám povieme, že v budúcom týždni, v budúcich najbližších týždňoch vám všetko zodpovieme, predložíme všetky číselné údaje a samozrejme urobíme toľko technických zasadnutí s vašimi zamestnancami na úrovni politických skupín, na úrovni stretnutia s poslancami. Vidíme vám v ústrety. A chcete, aj ja v auguste tu budem k dispozícii, aj v auguste. Po druhé, poviem vám ešte, pokiaľ, teda očakávam, že tu bude veľká miera transparentnosti, poviem to priateľsky. Junckerová komisia, v ktorej som ja komisár, sa bude chovať transparentne voči všetkým poslancom, tak ako to robila Barozová komisia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. My budeme minimálne takí transparentní ako predchádzajúca komisia. Nechceme robiť žiadne triky. Predložili sme vám všetky údaje, ktoré máme. Máte teda tento návrh, máte tu dva kompletné zoznamy, pokiaľ ide o súčasné ceny a pokiaľ ide o tie ceny za rok 2018. To všetko máte, aj pokiaľ ide o súčasný finančný rámec. A treba tieto čísla teraz rozdobiť na rozpočtové riadky na 27 členských štátov a to vôbec nie je jednoduché. Napríklad pokiaľ ide o Galileo. Tam je Európska 27 na tej istej úrovni ako 28 pretože jednoducho potrebujeme software. Môžete si to vypočítať, ako to vyzerá v prípade polnohospodárstva a kohezie. Briti však, pokiaľ ide o polnohospodárskú politiku, tam e, stiahli 15 miliard v porovnaní s koheziou, to znamená virtuálny súčet pre 27 členských štátov v tomto finančnom rámci už nebude na tej istej úrovni, ale v prípade poľnohospodárstva tam bude o 15 miliard menej ako napríklad v prípade kohézie. Toto všetko vám vysvetlíme. Naše východisko bolo, bol vlastne rozpočet 2014 až 2020 A takisto aj rok ako 2020-2020 separé. Min, ale už bez Veľkej Británie. A na tom sme vlastne stávali v rámci nášho návrhu rozpočtu a z toho sme vlastne urobili aj tie percentuálne škrty. V prípade poľnohospodárstva tam je to zhruba na 5%. A teraz ide o vykonávacie predpisy pilier 1, pilier 2 Súvisí to takisto aj s národnými spolufinančnými postupmi pilier 1, pilier 2. Takisto súvisí aj s tým, či kolega Haugen či bude podporovať nejaké stropy, či podporuje degresiu. Až potom budeme vedieť presne, že aké škrty tu budú v prípade priamých platieb na hlavu v prípade malých polnohospodárov. On povedal, že to bude pod mínus 4 Budeme to všetko ešte detailne riešiť. A potom tá otázka v prípade kohezie, čo vlastne dostanú členské štáty, čo dostanú regióny. To takisto súvisí s tými vykonávacími predpismi. Tie, sa dostane, tie dostanete v máji. V prípade posledného viacného finančného rámca tam komisia tie vykonávacie predpisy predložila až mesiace neskôr. My to predložíme už o pár týždňov. Tie posledné dostávate 14. júna a tie prvé dostanete už koncom mája. A potom už budete vedieť, ako tie parametre, pokiaľ ide o koheziu, budú vyzerať, akú úlohu zohráva HDP a hrubý domáci dôchodok. E, teraz to bolo 86%. Naďalej to bude minimálne 80%. Akú úlohu napríklad bude zohrávať nezamestnanosť, demografia, migrácia, klimatické zmeny. A my vám k tomu dáme viaceré alternatívy na to, aby ste sa mohli rozhodnúť, že ktoré parametre sú dôležité. Je jasné, že ak HDP a hrubý domáci dôchodok bude zohrávať tú úlohu na úrovni 80% minimálne, tak vlastne zažijete ten úspech koheznej politiky, pretože vlastne početné nové členské štáty, ktoré v prípade HDP per capita keď vstúpili, boli pod 60%, teraz budú na úrovni 80%, 90% a týmto vlastne automaticky už nebudú mať túto potrebu. Ja si myslím, že to je veľký úspech, keď sa dosiahne priemer 100%. Budú to vlastne prvé nové členské štáty, ktoré 100% v rámci budúceho viacočného finančného rámca dosiahnu, a dokonca aj prekročia. Napríklad región Varšavy. Už je teraz nad 100%. Je to lokomotíva. Už to nie je to chudobné Polsko, alebo Polsko, ktoré potrebuje pomoc z roku 2014. A takto isto aj ostatné regióny pôjdu nahor. To znamená, budú tu presuny medzi jednotlivými regiónmi a členskými štátmi. Ale chcem, aby každý región aj naďalej dostával aby sme tu mali bezpečnostnú sieť, ktorú navrhneme napríklad, aby žiadny región nestratil viac než 30 aj keď vlastne keď počítame na základe toho úspechu, rastu a HDP per capita eh, budú na úrovni minus 40 alebo minus 50. Takže majte pár dní trpezlivosť, my vám tie podklady dáme koncom mája k dispozícii a potom sa zase stretneme, dúfam, pred letom 1, 2 krát, 3 krát, koľko bude treba. A hovorili ste o téme obrana. K tomu poviem niečo veľmi jasne. Ak v Estonsku, Lotyšsku, Litve som v Polsku, Švédsku, Bulharsku alebo Grécku, tak všetky tieto štáty majú obavu. Obavu, že susedné krajiny sa zbroja. A preto solidarita je aj na úrovni spoločnej bezpečnosti a investíciách do spoločnej bezpečnosti. To beriem na vedomie. Ďalej tento parlament na návrh rady a komisie akceptoval myšlienku obrannej únie PESCO. Po tretie, viacerí členovia Európskej únie sú členmi NATO a všetci členovia NATO sa zaviazali, že 2% svojho HDP dajú do obrany. A sú pod tými 2%. A my vieme, že Európania majú 182 zbraní a vieme, že Američania napríklad za 1 dolár majú oveľa väčšiu protihodnotu v oblasti o obrane, pokiaľ ide o zbrane, pokiaľ ide o tanky, pokiaľ ide o muníciu. V porovnaní teda s Európou. Nie je tu teda o viac. Pozrite sa, tie 2%, ktoré momentálne dávame v členských štátoch, dávame zhruba 210 miliard za tie členské štáty. A náš program počíta s 13 miliardami, to, je dve, to sú 2 miliardy za rok. To je jednoducho iba kvapka do mora. To je stotina z toho, čo dávajú členské štáty. Takže nehovorme tu o zbrojne, to je úplná hlúposť. Ale ak by sme niečo s európskymi uh, peniazmi robili výberové konania a potom mali takéto škálové efekty, napríklad prípade nákupu náhradných dielov, nie 20 násobne, ale 2 násobne, tak ušetríme peniaze a tie peniaze sa budú dať využiť. Momentálne nehospodárime dobre, pokiaľ ide o toto fragmentované prostredie, ktoré máme v Európe. A preto vlastne tento postupný postup navyšovania v spoločnej kapitole bezpečnosti a obrany je pokus efektívnejšie na hospodáriť s európskymi peniazmi tu nie je nejaký protiklad polnohospodárstva a obrana. Postupujeme v záujme európskych občanov a daňových poplatníkov. Naše vlastné prostriedky, ktoré navrhujeme, samozrejme som pripravený dať ešte viac vlastných zdrojov. už včera sme to spomenuli napríklad v prípade daň, digitálnej dane. To je pozitívny prípad, ak to prejde na rade tak v najbližších mesiacoch to potom samozrejme doplníme. Ale iba vtedy, aby som chcel pripomenúť, že pokiaľ ide o daň z, finan- z finančných transakcií. To sme tu mali v roku 2011. Je to ešte stále vízia? V podstate áno, alebo skôr ilúzia. Prepáčte jednoducho, pokiaľ ide o Francúzsko a Nemecko, ako náhle tam bude jasné, že ktoré finančné toky budú zdaňované, medzi Nemeckom a Francúzskom sa ešte stále nedosiahla dohoda v tejto oblasti. A na to, aby potom tie národné príspevky mohli byť znížené. Pre mňa je však jedna vec jasná. My potrebujeme sa dostať do takej situácie, aby sme, aby sme boli pripravení niečo urobiť. Ak je to iba nejaká vízia, tak to neakceptujem. Takže čakáme, či digitálna daň na úrovni rady bude mať nejakú konkrétnu podobu, definíciu. Potom budeme môcť na jeseň postupovať tak, ako to žiadate, budeme to môcť zapracovať aj do nášho návrhu. Takže chceme Erasmus z tých 14 miliard viac ako zdvojnásobiť a Interrail bude v rámci tohto programu zhruba e, z tých 30 miliard mať niečo nejakých 700 miliónov, ale to bude iba maličkosť, čo vlastne Erasmus ako taký neznevýhodní vôbec. A tie rabaty? My si myslíme, že vlastne Európa bez rabatov by bola spravodlivejšia. Ak Luxemburg má HDP per capita na úrovni 103 eur a Bulharsko má iné, tak potom vlastne ten strop musí byť e, na úrovni e, porovnateľnej. Prečo Luxembursko prečo potrebuje rabat? Veď predsa ešte stále dostanú to, čo potrebujú. Takže tí naši národní zákonodarcovia robia progresívnu daň z príjmov. Čím viac niekto zarobí, tým viac sa vlastne to zdaní. Pokiaľ ide o naše príjmy, tak tam budeme degresívni prostredníctvom rabatov. A to je dosť nelogické. Takže akceptujeme tu určité prechodné obdobie, a na konci toho obdobia chceme, aby naše príjmy sa orientovali podľa hrubého národného dôchodku. Aby sme zabe- Ak to bude výkonný, tak ten sa sa zaplatí trochu viac, ale predsa len mu zostane 98 alebo 99 Takže v podstate rabaty ako také sú nesolidárne. Je to iba na to, aby to podporila rada. A preto potrebujeme jednomyselnosť a na to potrebujeme takéto prostriedky. Keď hovoríme o, o právnom štáte, ak to môžem ešte raz vysvetliť, chceme tento pravidlo použiť len tam a vtedy zamedziť platby, keď to nezasiahne občana. Keď to priamo nezasiahne občana. Teda iba tam, kedy e, to odmietneme národným partnerom. Prečítajte si presne náš návrh. Čítanie dobre väčšinou, väčšinou pomôže. Vy ste zákonodárci, môžete ten návrh zmeniť. Keď mi predložíte zlepšovacie návrhy, môžete očakávať, že ja ich akceptujem. Vy ste, vy to máte teraz pod kontrolou, celý balíček otázka, že máme naozaj e, e, nerealistické návrhy. Ja som ale podľa mňa realistický, som pevne nohami na zemi, stretám sa s ľuďmi a tam, kde je Európa lepšou cestou, tam chceme pomáhať. Mimochodom, e, prístav v Rotterdame žije z európskeho vnútorného trhu. Bez tovarov z Varšavy, z Kolína, bez vnútorného trhu a bez obchodných dohôd, ktoré uzatvára Európa, by prístav v Rotterdame bol prístavom pre plachetnice a nie pre veľké tankery z celého sveta. Žije z Európy a nie z tulipanov z Amsterdamu. Pokiaľ ide diety, to si rozhodujete sami, to sú vaše veci e, parlamentu a rady. To nie je otázka e, komisie. Reformy ďalej chceme, aby európsky e, semester a tie krajinské špecifické odporúčania boli určitým návrhom pre používanie prostriedkov intenzívnejšie ako teraz, ale nikdy sa nedočítate v našom návrhu e, o nejakom e, platovom dumpingu. To sú otázky partnerov v kolektívnom vyjednávaní. Platový dumping komisia v svojich správach nikdy nenavrhovala. Čo však eh, chcem uviezť eh, nasledovné. Vo vašom národnom rozpočte máte 1% na výskum a inovácie. 1%. Baden-Württembersko, odkiaľ pochádzam, 4,9%. E, Taliansko s inovatívnymi e, ľuďmi stredného stavu v Miláne, v Turíne, v Bol Boloni. Nemali by, nemala by táto krajina e, investovať viac do výskumu a mladých hlav? A potom druhá vec. Komisia nemôže za to, že kapacity na budovanie Fiatu v Taliansku ročne vyrábajú, mohli by vyrábať 2,2 miliónov aut, ale vyrábajú len 600 tisíc. To nie je predsa vina komisie, to súvisí s dizajnom, s motormi, s kvalitou, s cenami. E, rád si e, o tom podiskutujeme pri e, poháriku vínka s vami. Súhrne povedané, my chceme 26 hodín po návrhu vystúpiť merajte ma ale prosím v októbri. Každé číslo e, vysvetlíme, každú otázku vám zodpovieme. Je to zložitá konštrukcia. Podrobte ma skúške mož, mojich odborníkov. Sme pripravení na úzku spoluprácu s parlamentom. Keď začnú rokovania s radou, nikto, chceme sa postarať o to, aby niekto mohol povedať, že niekto z tej či onej strany e, to sabotoval. Posledná otázka. V rokovaní s Veľkou Britániou, ak bude nejaká nedohoda, bude prispievať Veľká Británia ako Švajčiarsko a Norsko? A kde v tejto hypotézi by sa e, zakomponoval za, zakomponoval príspevok Británie? Momentálne sme pri otázke Severného Írska a Írska a tešíme sa, že Briti do konca roku 2020 budú plniť svoje záväzky z terajšieho VFR. Aj záväzky. To je dôležité. Takže návrh rozpočtu 19 a 2020 môžeme oprieť o, o základy, vyskúšané základy terajšieho VFR. Po druhé, Briti sú pripravení e, po dlhé roky ešte platiť dobiehajúce e, penzie Horizont 2020, eh, ak chcú Briti zostať eh, na palube, tak rovnako ako eh, Švajčiarsko môžu ako Curych, ako Bazilej prispievať do vedy. Galileo takisto. Ak chcete využívať túto navigáciu lepšiu ako tú americkú, môžete sa podielať. To je spolupráca budúcnosti. Ak v otázkach bezpečnosti a policajnej spolupráce, tajných služieb chcú spolupracovať, takže máme množstvo oblastí, kde Spojené kráľovstvo by mohli byť par partnermi, platiť do rozpočtu, ale využívať potom služby Európy. Je to však dodatočný zdroj pre rozpočet. Ale tie zdroje pre Švajčiarsko a Norsko sa neobjavujú v rozpočte, sú priamo v kohézii. Pripravujeme uznesenie na maj a my sa musíme oprieť o čo najpresnejšie čísla, takže e, položím znova otázku. Je možné, aby sa naši spolupracovníci mohli od pondelka stretávať k tým číslam? Ďakujem vám. Nikto si nežetal slovo. Končím stretnutie. Ďakujem. Naše stretnutia budú ešte početné. Vaša disponibilita nás veľmi uspokojuje.